Great. Já jsem dneska v podstatě jsem přemýšlel, s čím, s jakým jako vzkazem mám přijít. A v podstatě jsem se zamyslel nad svým vlastním životem a řekl jsem, že to bude asi to nejjednodušší. A já mám dneska 42 roků, jsem člověk, který zažil změny v Evropě na té druhé straně železné opony. Do svých 19 let jsem žil v Československé socialistické republice. A dá se říct, že polovinu svého života jsem žil v režimu, který ke svobodě měl hodně daleko. A druhou polovinu života jsem využil tak, jako využíváte především vy, mladí lidé, že jsem měl možnost využít nově nabité svobody v České republice a hodně jsem eh, cestoval, poznával mladé lidi své generace, nové kultury, nové lidi, nové jazyky. Vzal jsem si dneska eh, takové krásné černé tričko, které jsem na svých cestách koupil na Galapágách už hodně dávno, ještě předtím, než jsem se stal evropským eh, poslancem. A to tričko z dálky vypadá jako sestárlý Che Guevara když se na něho takhle podíváte. A on to není Che Guevara, on je to reálný Charles Darwin, protože je to z Galapátských ostrovů. Já se teď nechci vyjadřovat, jaký měl kdo větší přínos pro uh, historii vůbec lidstva. Já bych spíš se chtěl vyjádřit k těm dvou heslům, které na tom tričku jsou. To je evoluce a revoluce. A ještě třetí slovo bych si k tomu přidal a to je rychlost. Já když si myslím, že když se podíváme nejenom na evropský kontinent, ale když se podíváme do historie lidstva, tak eh, v podstatě vždycky máme fázi evoluce, kdy se postupně změny, já věřím a jsem pozitivní, že vždycky ty změny jdou k lepšímu, se vytváří pomalu a postupně prostřednictvím jednotlivých eh, generací. Zároveň v momentě, kdy společnost už nemůže dál v oblasti omezování lidských práv v oblasti svobody, tak nastávají časy, které eh, se nazývají revolucí. Eh, já v podstatě jsem byl na té druhé straně, kdy společnost, která byla uzavřená v nesvobodě, nakonec si vyřešila svůj problém revolucí. Eh, myslím si, že je potřeba to brát zcela automaticky a běžně. V podstatě život je pestrý, já vždycky říkám, že život není ani bílý, ani černý, on dokonce není ani šedý, život je barevný. A o tom, že Evropa se mění, se můžeme podívat 50 let zpátky. O tom, že se bude měnit, bez zesporu se tady hádat určitě nebudeme. Když tady máme možnost využít tweetování, tak když byste si někdy pustili, až se to tam objeví, mapku, jakým způsobem se Evropa za posledních tisíc let změnila. Ještě to tam není, ale za chvilku to tam bez sporu bude. Tak eh, uvidíte, že těch 50 let, řekněme, vývoje v evropském, hospoda- v evropském společenství, posléze v Evropské unii, je strašně malý kousek historie. A o tom, že některé skupiny obyvatel eh, chtějí spíše revoluci, o tom, že některé, a teď doufám, že jsou spíše menší v evropském prostoru, a o tom, že eh, některé chtějí spíše evoluci k tomu lepšímu, o tom jsem přesvědčen. Eh, v podstatě v politice, a protože jsme tady v politickém prostředí, jsme tady v Evropském parlamentu, eh, je to vždycky o sporu, je to o konfliktní linii. Pojďme se dneska zamyslet společně, kde je ta konfliktní linie, co se vlastně v politice chce. Já si myslím, že z politiky se vytratil v evropské právě ten boj o svobodu, kdy velké politické strany, které jsou na tom politickém trhu velmi dlouho, si smazávají rozdíly ve svých nabídkách směrem k voličům a do centra pozornosti se dostávají alternativy, ať na straně levicové, anebo na straně pravicové Bohužel někdy ty alternativy jsou e, extremistické. Problém Evropy dneska, a já to vidím ve své zemi v České republice, je, že ta konfliktní linie politiky není o svobodě a nesvobodě, ale je v podstatě o udržení sociálních zájmů určitých e, sociálních skupin. Je to o udržení společenského statutu, potažmu aspirace některých společenských skupin. To si myslím je základní problém dnešní situace v Evropě. A znovu bych odkázal, protože už mě tady předběhli, už jsme se naučili tweetovat, tak bych odkázal na tu mapku, kdy se opravdu během pár vteřin můžete podívat, jakým způsobem se mapa Evropy za posledních tisíc let změnila. Děkuji. Thank you very much. Um, <clears throat> oh, I'm going to take these off.